komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k humanitárnej situácii v Jemene, Bert Kundes, e, e, minister zahraničných vecí. E, nech sa páči, máte slovo. zastupujúc vysokú predstaviteľku. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení poslankyne, vážené poslankyne, poslanci. Chcem v prvom rade poďakovať parlamentu za to, že sa rozhodol viesť e, túto veľmi aktuálnu a relevantnú e, diskusiu o humanitárnej situácii v Jemene. Povedzme si to otvorene. I v Jemene je kríza, na ktorú sa často zabúda, o ktorej sa nehovorí. A je veľmi potrebné, aby sme venovali pozornosť tomu, čo sa popisuje ako humanitárna kríza katastrofálnych rozmerov, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pomoc napriek opakovaným odsúdeniam z medzinárodného spoločenstva. Naďalej zažívame e, nerešpektovanie základných princípov humanitárneho práva a, práva, a ľudských práv. Civilisti a infraštruktúra civilistov zažívajú útoky všetkých strán konfliktu na dennej báze. Najmä máme obavy pri e, neradných útokoch na e, lekári bez hraníc a ich zariadenia v Jemene. Boli tam útoky, spôsobili úmrtia, čo je ďalší príklad porušovania medzinárodného práva, ktoré, ku ktorému nastáva v tejto vojne. Intenzita humanitárnej krízy e, rastie neustále. Humanitárne organizácie Eh, predpokladajú, že 80 eh, populácie Jemenu potrebuje, potrebuje pomoc. Vyše 14 milióna majú nedostatok potravín. Ďalšie milióny eh, nemajú prístup k zdravotníctvu a k vode a sanitácii. Európska únia aktívne prispieva k úsiliu vyriešiť súčasný konflikt a zabezpečenia základných práv pre bežných jemenčanov. Robíme to na viacerých cestách. Na humanitárnom fronte komisia zvýšila e, núdzovú podporu o 17 miliónov eur, e, pričom celková podpora predstavuje 55 miliónov eur za rok 2015. Niektoré členské štáty už prispeli e, k humanitárnej pomoci, núdzovej humanitárnej pomoci a ďalšie budú pokračovať. Počet utečencov, migrantov a vnútorne vnútorných utečencov e, ich e, situácia sa neustále zhoršuje z dôvodu konfliktu. Európska únia bude naďalej vyzývať všetky strany, aby umožnili prístup pre e, humanitárnu pomoc. Avšak úroveň financovania, humanitárne financovanie je len jedným z aspektov tohto problému. Obyvateľstvo závisí od dovozu na 90 Tiež e, zrušenie e, sankcií o dovoze je dôležité a tu EÚ spolupracuje so Spojenými národmi a ďalšími, aby bolo možné e, umožniť v rámci verifikačného procesu umožniť tok tovarov do Jemenu. Druhá cesta je politická. Eskalácia nepriateľstva v druhej polovici roku 2014 a najmä od marca 2015 zabráždnili eh, implementácii eh, transformácie Jemenu a spôsobili, že krajina sa dostala na pokraj humanitárnej kríze. Európska únia v záveroch z 20. apríla a z novembra 2015 eh, je pres, hlboko presvedčená o tom, že riešenie tejto krízy musí byť politické. Dosiahnutie inkluzívneho politického riešenia v súlade s, rámcov, s rámcom iniciatívy a výsledkami konferencie národného dialógu a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. To je jediný udržateľný spôsob, ako zmierniť bolesť eh, obyvateľstva Jemenu. Po Ženeve sa druhé kolo eh, rokovaní uskutočnilo vo Viedni Európska únia úzko spolupracuje s OSN a snaží sa e, zohrávať dôležitú úlohu so stranami, aby e, ďalšie stretnutia mohli prebiehať v nasledujúcich dňoch. Konflikt zahŕňa viacerých regionálnych hráčov a zbudzujeme všetkých relevantných hráčov, aby zohrávali pozitívnu úlohu pri vyriešení tohto konfliktu. Jedna z hlavných obáv Európskej únie je implementácia okamžitých krokov e, vedúcich k e, prímeriu. A predchádzajúce prímeria neboli dodržiavané z dôvodov porušenia zo strany viacerých strán a je dôležité, aby sa prijali príslušné opatrenia a dodržiavalo humanitárne právo a ľudské práva, ako aj e, prepustili politicky väzni. Tieto opatrenia majú smerovať k zmierneniu utrpenia civilistov v vo viacerých mestách. V Jemene e, je dramatická situácia. Dôležité je, dôležité je nájsť tých, ktorí sú zodpovední za hrôzy, ktoré sa udiali a porušovania v súčasnom konflikte. E, Rada o ľudských právach OSN prijala uznesenie e, o technickej pomoci a budovaní kapacít v Jemene v oblasti ľudských práv, ktorá stanovuje práva pre Národnú e, vyšetrovaciu komisiu, e, ktorá má nezávisle pracovať. Ja chcem ešte raz zdôrazniť našu výzvu, aby prišlo k nezávislému vyšetrovaniu všetkých údajných porušení ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Európska únia očakáva na zasadnutí rady, že vysoká predstaviteľka predloží komplexnú správu e, o situácii v tejto krajine. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz prejdeme k rečníkom za jednotlivé frakcie. Pani Maria Gabriel, eh, frakcia EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia v Jemene je naozaj naliehavá, humanitárna, bezpečnostná, politická. Pokiaľ ide o humanitárnu úroveň, situácia v Jemene po, uh, tom roku konflikt, po menej než roku konflikte je podobná ako v Syrii po 5 rokoch. Situácia je naozaj uh, najvážnejšia. Momentálna politická angažovanosť uh, nás vedie k tomu, aby sme pripomenuli členským štátom a ostatným štátom uh, medzinárodného spoločenstva, že uh, treba sa venovať tomu uh, plánu humanitárnej obnovy a Ehm, humanitárne akcie musia byť nestranné, pokiaľ ide o obete tejto občianskej vojny. Pokiaľ ide o bezpečnostnú úroveň, vieme, že hrozenie je dvojité. Ehm, zlyhal tu štát a vojn, občianská vojna ehm, a zanechali priestor, ktorý zneužíva Al-Qaida a Daesh. Je tu teda reálne riziko, že sa to rozšíri na viaceré zóny nestability a nebez, teda nebezpečné zóny. A musíme teda pred vydať toto riziko a um, poskytnúť uh, urgentnú humanitárnu pomoc. Pokiaľ ide o politickú úroveň, aj Európska únia má svoju vlastnú úlohu, ktorú musí zohrať, podporiť uh, úsilie OSN, aby sa rozbehli rokovania a urobiť viac preto, aby uh, Jemen zostal medzi hlavnými bodmi uh, našeho úsilia a nášho programu. Potrebujeme posilniť naše vzťahy aj s krajinami Perského E, zálivu a Arabskej ligy, aby sme e, budovali dobré partnerstvo a poučili sa z konfliktov, ktoré vyvstali v niektorých krajinách po arabskej e, jari. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Enrique Guerrero Salom, dve minúty, frakcia SND. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ humanitárna kríza pochádza z konfliktu, najmä vnútorného konfliktu v krajine, tak základný cieľ musí byť ukončiť nepriateľstvo a snažiť sa dosiahnuť mier, ktorý bude spravodlivý a udržateľný. Pretože pokiaľ konflikt pretrváva, to, čo vzniká, je v prvom rade strata ľudských životov a po druhé prichádza k deštrukcii základnej infraštruktúry, ktorá je spojená s potrebami tých, ktorí e, nemajú prístup alebo majú obmedzený prístup k vode, k vzdelaniu a podobne. A potom to vedie k vysídleniu obyvateľstva a strate príležitosti pre celú generáciu. A z humanitárneho pohľadu e, neustále porušovanie ľudských práv, e, ignorovanie princípov humanitárneho práva a všetkých týchto otázok sa koncentrujú e, v krízi, ktorú zažívame v Jemene. Ako spomenul zástupca rady, ako i e, v tomto príležitosti, e, v tomto, ako spomenula komisia, v Jemene je zasiahnutých 80 obyvateľstva, viac ako 20 miliónov ľudí. A neustále dochádza k porušovaniu ľudských práv. Moja skupina a najmä ja ako e, osoba zodpovedná za humanitárne kroky a e, spravodajca e, tohto parlamentu podporujeme úsilie Európskej rady i v apríli a v novembri, aby sa OSN usilovala o udržanie, o zabezpečenie trvalého prímeria, rešpekt ľudských práv a aby sa umožnil prístup ľudí k humanitárnej pomoci, pretože miliónom ľudí v súčasnosti chýbajú základné veci. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Tenok za ECR. Jedna minúta. Vážená pani predsednička, ako jedna z najchudobnejších krajín, ktorá potrebuje e, dovoz potravy na 90 Jemen v súčasnosti čeli extrémnej humanitárnej kríze a OSN ako i ďalšie a jej agentúry ukázali, že situácia je veľmi zlá, veľmi ťažká. EÚ a členské štáty poskytujú e, prostriedky tejto krajine, i naša krajina eh, už poskytla za 5 rokov 250 miliónov libier. Otázka len je, či to má zmysel, keď tieto investície, táto pomoc je eh, bombardovaná k eh, stranami konfliktu. Prichádza k ničeniu civil, civilnej infraštruktúry zo strany saudských jednotiek, len v, poslednej obdob, v poslednom období prišlo o život 6 e, tisíc ľudí a sektárske násilie a násilie medzi jednotlivými skupinami je čoraz väčšie a čoraz viac ľudí e, sa nachádza v, pax, e, v pasci v rámci tejto vojny. Ďakujem pekne pani Šáke za frakciu Aldi. Nech sa páči. Alde, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ľudia v eh, pomaly zomierajú od hladu a chorob a eh, čistí ich bombardovanie koalície, ktorú eh, vedie údajne Sádzka Arábia, ale nasleduje USA aj Spojené kráľovstvo a premiér povedal, že sa snažia robiť, čo dokážu, aby prácu, ktorú robí Sádzka Arábia, bola správne nasmerovaná v jej bombardovaní. Ale to nefunguje a je, je to nehanebné, že e, vaša e, práca, aj práca e, holandskej vlády, ktorú ste sa snažili robiť v Jemene, aktívne bojkotovali Sávská Arábia a že USA nepodporili Holandsko. Ak chce byť spoloč- silná, potrebuje spoločné stanovisko v výbore pre zahraničné veci. Hovoríte o vývoze stability, čo podľa mňa je uslachtili cieľ, ale malo by to začať s tým, že EU sa bude snažiť skončiť vývoz zbranie do Sávskej Arábie a chcem sa sa spýtať, či ste ochotní eh, na to eh, pracovať na eh, prijatí embarga v rade aspoň na bomby, bojové lietadla a bojové vrtulníky a tiež či ste pripravení odsúdiť použitie kazetových bomb, ktoré nie sú primerané a sa používajú v Jemene. A e, násilie v Jemene e, zdôrazňuje potrebu, aby EU prehnotila svoje e, vzťahy so Sádskou Arabiou a aby e, sme ich zrovnoprávnili so vzťahmi, ktoré máme s Iránom. Po týchto oblastiach je dôvod, aby sme sa postavili voči tejto krajine a to s cieľom skončiť násilie v Jemene Saudská Arábia musí byť súčasťou riešenia na ukončenie eh, násilia na Blízkom východe. Minulý eh, týždeň eh, blokády vo vzduchu, na zemi a na mori znemožnili doručenie humanitárnej pomoci a ako hovoria lekári bez hraníc, ľudia prestali chodiť do nemocnic, pretože um, tieto sú terčom uh, znepokojúcim spôsobom. Tenok. Ďakujem, pán Tenok, má na vás modrú kartu, príjmate ju? Mr. Tenok, 30 Pán Tenok, 30 sekúnd. Ďakujem, pani Šake, za to, že ste prijali moju modrú kartu. Vy ste uh, vyslovne spomenuli uh, Spojené kráľovstvo, e, že sa snaží vetovať e, všetky vyšetrovania, ktoré navrhuje Holandsko o vojnových zločinoch v Jemene. Máte nejaké e, priame dôkazy, ktoré naznačujú, že Sádzka Arábia zámerne cielila na školy a nemocnice, ehm, pretože si myslím, že ak je tomu tak, tak by som sa hambil, eh, ak by Spodné kráľovstvo niečo také chcelo chrániť, obhajovať. Ďakujem, pán Tonok, sú tu dve témy v mojich pripomienkach, ktoré eh, boli asi eh, zmetené, pochopené. Jedna vec je návrh holandskej vlády a to bol návrh, ktorý navrhoval, že to vyšetrenie má vykonávať OSN a toto bolo zablokované a myslím si, že nezávislé vyšetrovanie tých zločinov je kľúčom. A ja som e, citovala, e, že tu e, systematické zacielenie sa útokov na nemocnice a to sú vyjadrenia lekárov bez hraníc, takže ja som nepriadila tento výrok holandskej vláde, ale som citovala pozorovanie lekárov bez hraníc. Ďakujem. Bolo to ešte druhá modrá karta, no ja navrhujem, že aby sme teraz E, prijímali len jednu modrú kartu na jednu osobu, pán Kava. A e, teraz Mari Kristin Verže za e, frakciu GUNGL. Jednu minútu. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca. Eh, v roku 2011 bol obrovské ľudové hnutie v Jemene, ale eh, ustúpilo to vlastne eh, veľmi krutému postupu a keď sa pozrieme na túto situáciu. E, nedá sa e, e, veriť, že by tu bol nebol iný konflikt než medzi unitmi a šinitmi, ale aj Sávská Arábia do toho vstupuje a je tam regionálny vplyv. Treba lepšie poznať históriu krajiny, všetky tie spojenecké hry jedných aj druhých a aká je momentálna sociálna situácia. Jedna vec je jasná. Jemenské obyvateľstvo, ktoré už je medzi najchudobnejšími na svete, trpí nedostatočným stupňom rozvoja a teraz tam ešte do toho vstupuje Daesh, Saudská Arábia a západné krajiny predtým zatvárajú oči. Áno, ale dokedy zostane Jemen zabudnutým konfliktom. Treba sa varovať chybám, ktoré sa stali v sírskom konflikte a nesmieme, nesmieme sa uh, e, nejako uspokojiť s tým, že uh, je tu uh, teda, že sa nerieši táto humanitárna kríza. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Varčia. Teraz za uh, zelných uh, má slovo pani Barbara Lochbiller na jednu minútu. Minútu 30. Frau Ďakujem, pani predsednička. Od marca 2015 eh, eskaluje konflikt v Jemene a eh, tým eh, sa rúti ten štát do humanitnej katastrofy a trpia tým civilisti, medzi tým aj 2 milióny detí, ktorí sú ohrození vyživou. EU aj členské štáty musia bezpodmienečne zabezpečiť, že bude k dispozícii dostatočná humanitná pomoc pre Jemen. V konflikte v Jemene sú proti sebe dve krehké aliancie v severe Horty rebeli, ktoré sú spojené s eh, bývalým prezidentom Salim a tábor um, prezidenta Hali um, spolupracuje s politickými uh, silami, ktoré uh, pôsobia aj s uh, separatistickými silami uh, na juhu. A do toho sa miešajú aj Sádzka Arabia, aj Irán. Uh, uh, rebeli Huty um, dostávajú zbraň z Iránu a Sádzka Arábia um, na nich útočí uh, s dušnými útokmi. A už uh, roku 2008 um, bol boli um, terčom uh, raketových útokov Huttervilov uh, aj uh, vzdušných útokov Saudskej Arábie. Um, e, títo Huty obeťami. Ehm, tiež e, trpia e, nasledovaním kazetových bomb a z tohoto majú prospech žihadistické skupiny ako je Al-Qaida a Daesh. A preto žiadame e, zostavenie všetkých dodávok zbraní stranu konfliktu aj Sávskej Arabii. A musí byť nájdené politické riešenie pod vedením OSN. Ďalší rečník za skupinu FDD na dve minúty, pán Fabio Massimo Castaldo má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Aký je najlepší spôsob, ako umlčať e, vnútorný konflikt? Zamerať sa na vonkajšieho nepriateľa. Postaviť e, nejakú vonkajšiu hrozbu, ktorá musí potlačiť všetky vnútorné rozpory Práve asi to napadlo Saudskú Arabiu, keď sa pustilo do utlačenia menšín v Jemene. Ale koalícia nepostupuje podľa plánu, mal to byť nástroj, ktorý mal pomôcť vojenským ambíciám, ale dobitie Adenu a Dubabu, čo bolo konkrétne alebo kľúčové pre ovládnutie úžiny, spôsobilo veľa obetí. 60% kvôli bombardovaniu, ktoré sa nejako neriadi. Takže je tu veľa detské obetí a veľa ľudí bez stroja pitnej vody a tak ďalej. Mierové rozhovory sú nedohľadne ešte horšie vysoké percento porušovania ľudských práv. K tomu dochádza aj pod dohľadom OSN. V roku 2015 to už bolo všetko predmetom uznesenia rezolúcie OSN. A pýtam sa, e, čo ešte sa musí stať, aby sa začalo oficiálne vyšetrovanie. To je minimum, čo treba urobiť. A všetko toto rozptýlenie celej Rady štátov aj USA, ktoré podporujú vďaka ich spravodajským službám, má to byť len ďalšia jadrová hra. Nemali by sme sa snažiť e, opäť začať mierový proces. Nemali sme jednoznačne osúdiť násilie a vyžadovať jednoznačné vyšetrovanie? Pretože ak budeme zatvárať oči, potom budeme slepí voči tomu, čo je nevyhnutné. A posledný rečník za skupný je za ENF, pán Nikola Bej, na jednu minútu. Dans sa du 10 janvier v svojom prehlásení z 10. januára vysoká predstaviteľka odsúdila ďalšie bombardovanie nemocnice na severe Jemena. 6 mŕtvych a niekoľko zranených, e, aj spomedzi lekárov hraníc. Tam bolo. Hovorila o útokoch zameraných na humanitné operácie a na civilistov, ale nezačala ani nepožadovala žiadne vyšetrovanie, ako to žiadali lekári bez hraníc. To už je tretí štát, e, ktorú bombar- ktorý bombardovala koalícia a okrem toho sú tu aj kazetové bomby, ktoré by um, mali byť zakázané podľa OSN, ale ja zabudám, že naši saudskí partneri si so svojimi petrodolármi kúpili uh, Radu pre ľudské práva v OSN. V tej dobe boli len eh, Beduini v Sádskej Arabii a eh, Jemen už bol veľká civilizácia kráľovne zo Saby, o ktorej hovorí už eh, starý zákon, takže prestaňme už sa prizerať tomu, ako Jemencov zabíjajú sádskými bombami a zabraňme tiež ničeniu kultúrneho dedičstva. Teraz pani Moska na jednu minútu. Ďakujeme. Pani predsednička, závažnosť situácie v Jemene by mala vyžadovať čo najúžšiu spoluprácu medzi humanitnými organizáciami a zainteresovanými štátmi a stranami. Humanitná kríza, ktorá devastuje populáciu, devastuje aj možnosti riešenia sporu a tiež je zaražujúce, čo prežíva obyvateľstvo. Nemocnicám chýbajú e, lieky a e, Svetový potravinný program ukazuje, že 13 miliónov ľudí je ohrozených hladomorom a správy, ktoré dostávame, že koalícia, ktorú vedie Saudská Arábia, spôsobila viac ako 250 civilných obetí a bombardovala nemocnice a sklady. Musíme apelovať na to, aby sa okamžite zahájila diplomatická akcia na podporu jemenského obyvateľstva, aby vznikol humanitný koridor a aby tiež sa presadilo prímerie a aby tiež začali mierové rozhovory. Teraz eh, pán Nat. Ďakujem, pani predsednička. Ja konflikt v Jemene, ktorý je historický eh, konflikt a eh, ja eh, som tam bol v U75 ako vojnový korešpondent. Nič sa tam nezmenilo. Teraz títo pod menom Mansala, ktorý niektorí nazývajú Huty a Saudská Arábia, ktorá zasahuje od roku 1920 v neustálých vojnách, aby mala vplyv Jemene. Toto je historický konflikt a je to jeden z mnoha konfliktov, ktorým trpí ten región a e, ťažký problém teraz je e, brutálne a e, zločinecké zasovanie Saudskej Arábie, ktorý zneužíva na svoju hegemóniu tejto oblasti je to hegemonický zásah, ktorý využíva aj prostredníctvom žoldnerov, 103 tisíc z nich sú z Kolumbie. Musíme povedať, že už stačí. E, musíme e, zabezpečiť e, vyhnatie vonkajších hráčov a žoldnierov v tomto vnútornom konflikte. Treba začať s um, mierovou konferenciou, ale na to treba vyhnať tých, ktorí to spôsobujú, v tomto prípade Saudskú Arábiu. Teraz pán Carver. Ďakujem. Ja som v blízkom styku s E, ľuďmi z e, Saudsko-Arabského zhromaždenia, ktorí podporujú e, južné hnutie v Jemne. A, oni sú obliehaní a oni sú obliehaní vojskami, ktoré sú spojencami sunnických fundamentalistov. A nedostatok podpory zo Sádskej Arábie spôsobil, že situácia sa zhoršila a extremistické sily sa vrátili. Povedal mi, že niektoré z um, týchto síl už dokázali späť eh, získať kontrolu nad juhom a je tiež eh, eh, že potenciálne stabilizujúci prvok v jemne sú kleny, ktoré môžu priniesť mier do tejto oblasti, ale Saudi to neumožňuje. V Jemene obyvateľstvo trpí a zomiera, pretože v Saudskej Arabii aj v Iráne opäť hrajú politiku, ktorá neumožňuje riešenie jemenskej krízy ak e, my sme vážne zabezpečenie e, stabilnej budúcnosti v Jemene, musia začať kroky e, a nesmieme sa spoliehať na tých zvyčajných podozrivých, ktorí len chodia stále dokola za takýchto tragických nákladov. Ďakujem pekne. Ďalším je pán Freund. Minúta 30, ak sa nemýlim. Ja mám napísané jednu minútu, hovorí predsedajúca. Eh, pán Carver mal eh, minútu 30. Vy máte jednu minútu. Eh, myslím si, že skutočne je tam veľa trápenia a je príliš málo snah uvoľniť z toho trápenia. 6 tisíc ľudí už prišlo o život tohto, tohto roku a každým dňom to číslo rastie. E, e, musíme si uvedomiť, že nemajú temer žiadnu čistú vodu, o elektrine ani nehovoriac a e, úroveň chudoby je hrozná. Taký je dnešný Jemen, preto je veľmi dôležité, aby sa spustilo kolo rokovaní a zabezpečení mieru a je veľmi dôležité, aby humanitárne organizácie, ktoré E, ktoré vykonávajú svoju prácu, aby ju mohli vykonávať bez prekážok. Európska únia musí podporiť OSN v snahe dosiahnuť pretrvávajúce zloženie zbraní a teda zabezpečenie mieru, ale nesmieme rozduchávať ďalší oheň tým, že sa e, aj zo strany EÚ predávajú zbranie. E, skutočne je dôležité, aby všetci zainteresovaní si sadli za jeden stôl, len to prinesie vyriešenie tohto konfliktu konfliktu. E, pán Freund, práve, práve mi bolo naznačené, že predsa len máte plus 30 minút, tak si ich užite. Takže máte ešte 30 sekúnd k tej jednej minúte. Máte pravdu. Toto je e, objem, ktorý sa vzťahuje na vašu frakciu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takže e, vidíte, tentokrát som mal pravdu. E, je dôležité, aby aj po ekonomickej stránke sa postavila táto krajina na nohy, pretože je celá rozbombardovaná. Chaos a konflikt z toho, eh, z toho vlastne majú profit len eh, bojovníci Al-Kaidu alebo Daešu. A, eh, a aj pri tom teroristickom útoku v Paríži bol jeden účastník z cvičiska v Jemene. Prepačte, ešte raz sa vám ospravedlňujem, hovorí predsedajúca. Ďalším rečníkom je Ignacio Korao. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. 6 tisíc obetí a medzi nimi tisícky civilistov. To, tie čísla hovoria o situácii v Jemene a to nie je žiadnou novinkou, veď Jemen sa zmieta v konfliktnej situácii už roky, rokuce a v podstate hovoríme o tzv. zastupnej vojne v Jemene a e, dochádza tu k stretu tých e, veľkých e, síl, veľkých veľmocí a niektoré z nich sú našimi priateľmi. Objavujú sa razhlášky, mali by sme zasiahnuť, mali by sme urobiť niečo pre mierový proces, ale nič sa nedeje. Sávská Arábia, ktorá je hlavným aktérom v tomto konflikte, dostáva zbranie od nás, dokonca od talianskej vlády a e, neustále e, posielame e, ďalšie lode so zbraniami. Takisto Veľká Británia a mnohí ďalší predávajú zbranie Saudskej Arábie. A to je veľmi smutné. Ak, ak, ak máme skutočne byť kredibilnými partnermi, tak mali by sme byť, byť dôslednejší vo vzťahu k Sávskej Arabii. Pán Francisco nie je tu v sále. A teraz dáme slovo pani Jufrida. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. To, situácia v Jemene je viac ako dramatická. Viac ako 60 eh, Jemencov potrebuje humanitárnu pocu, po, mm, pomoc. 21 tisíc ľudí sa nachádza v extrémnej situácii. Situácia sa ďalej zhoršuje. Eh, čo sa týka záchytných cenier, nemocníc, ošetrovní, eh, tie, každý, tých každých dňom ubúda. Musíme si uvedomiť e, a zasadiť toto do kontextu celkového konfliktu, ktorý má dopad na celý región Jemenu, nie na ojedinelé mesta. Sávska Irábia a Irak, to sú tie veľmoci, e, ktoré záujmy sa stretli v Jemene. Ideologický boj e, sa prejavuje po všetkých stránkach a v podstate sa toto stáva e, ohniskom Al-Kaidy. Musíme podporiť OSN v snahe dosiahnuť okamžité prímerie. Musíme bojovať proti terorizmu, proti fundamentalizmu taktiež. A teraz vstupujem pustíme do spontánnej rozpravy. Máme tu troch uchádzačov. E, e, všetci traja budú im, bude im vyhavené. Pán Polčák je prvý. Ďakujem za udelenie slova. Ja si veľmi vážim úsilie, ktoré preukázali európske inštitúcie pri riešení humanitárnej situácie v Jemene. Avšak považujem za veľmi nešťastné to, že sme len e, divákmi e, súperenia medzi Iránom a e, Sádskou Arábiou v tomto regióne. To rozhodne nie je šťastná situácia vzhľadom na úlohu, ktorú máme a peniaze, ktoré Európska únia tam vyslala, ale bolo by to veľmi tristné práve vo vzťahu k situácii, v ktorej sa zmieta civilné obyvateľstvo Sádzka Arábia sa už teda dlhodobo stavia do pozície aktéra vojenských koalíc a zároveň aj partnera USA a EÚ. Vzhľadom na túto situáciu mali by sme so Saudskou Arábiou ako aj s Jemenom e, rokovať, aby sme predišli tomu, že tieto dva štáty si robia z Jemenu svoju vlastnú strelnicu e, a e, pritom obetujú občanov Jemenu. Ďakujem. Pán Nikola Kaputo má slovo jednu, na jednu minútu. Humanitárna situácia v Jemene je veľmi vážna. E, Takmer dve tretiny obyvateľstva potrebujú nejakú formu pomoci e, a štát e, je scénou konfliktu zástupnej vojny medzi Sávskou Arábiou a a Iránom. Musíme si uvedomiť, že tá situácia je veľmi vážna. E, OSN vyhodnotilo tento konflikt ako konflikt na stupňa číslo 3. 80 20 miliónov obyvateľstva potrebuje naliehavú pomoc. E, už po tretíkrát za ostatné mesiace e, bola e, zasiahnutá bombami najväčšia nemocnica a v rovnakej situácii sa nachádzajú mnohé iné takéto ustanovizne. Európska únia by mala mať silný hlas a ten hlas by mal byť vypočutý a mali by sme pritlačiť s ďalšími organizáciami, aby sa dosiahle mierové riešenie situácie. No a tu máme posledného v rámci e, e, spontánnej e, rozpravy. Pred niekoľkými mesiacmi bolo povedané, že po, po e, piatich mesiacoch Jemen sa ocitol v situácii, ktorej je Syria po piatich rokoch. E, skutočne 6 e, tisíc obetí, medzi nimi 632 detí. E, e, a obyvateľstvo e, Jemenu 21 miliónov, 9 miliónov nemá prístup k žiadnej pitnej vode a dvojnásobok nemá prístup k jedla a 3000 detí vlastne je vystavené situácii, kedy nemajú čo jesť. Eh, eh, nedávno bol zbombardovaný eh, utečenecký tábor, nemocnice a školy a takto vznikajú sekundárne škody a, a dokonca aj miesto, kde pôsobili lekári bez hraníc. Aj toto miesto bolo zbombardované. Používajú sa šrapnelové bomby, ktoré majú zvýšené následky. Je dôležité uplatniť tie opatrenia, ktoré boli už naformulované. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prichádzame k uzavretiu diskusie na tému eh, Jemenu a eh, teraz eh, dávame slovo podpredsedovi holandského predsedníctva. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som začať e, slovami, ktoré mi tak zarezonovali e, u jedného z rečníkov, že nemôžeme byť a zostávať v polohe pozorovateľov. Nie sme pozorovateľmi a nechceme nimi byť. Situácia v Jemene e, skutočne nesmierne trápi všetkých členov rady. Hovorím teraz v mene Frederiky Mogherini Mm, a e, za seba osobne by som sa tiež chcel vyjadriť, pretože osobne poznám Jemen. E, oni majú e, pomerne veľkú pôrodnosť, majú veľmi slabú ekonomiku, majú veľmi slabý štruktúrálny systém a to vlastne aj prispelo k, e, k miere závažnosti súčasnej situácie. A viacerí použili prívlastok katastrofická a to je primerané označenie. A teda vraciam sa k tej otázke, či sme pozorovateľmi e, alebo nie. E, proaktívna úloha vysokej predstaviteľky EÚ Eh, tkvie predovšetkým v tom, že eh, zohrávame jednu z kľúčových úloh v rámci rokovania humanitárnu krízu možno vyriešiť vyriešiť eh, len za podmienky, že sa dosiahne pokrok v politickej línii. Viacerí z vás na to poukázali a mm, mm, potvrdzujete moje slova. To je teda kľúčovou otázkou, s ktorou sa musíme vysporiadať No a e, potom e, e, neslobodno opomínať o problematiku ľudských práv. Rada pre ľudské práva OSN schválili kompromisné uznesenie 2. oktobra 2015 ktoré uvazuje podmienky na zostavenie e, medzinárodného vyšetrovacieho výboru. E, a my e, skutočne žiadame nezávislé vyšetrenie všetkých údajných porušení medzinárodného humanitárneho práva a všeobecne uznávaných ľudských práv. A na najbližšom zasadnutí e, e, e, rady určite téma Jemenu bude bude jej venovaná veľká pozornosť. Vy ste poukázali na humanitárnu situáciu a poukázali ste aj na problémy s dodržiavaním medzinárodného humanitárneho práva. Ehm, veľmi nás trápi to, že sa používajú šrapnelové bomby v husto osídlených oblastiach. Aj to bude samozrejme predmetom vyšetrovania ehm, a e, vysoká predstaviteľka EÚ e, tomu venuje veľkú pozornosť a bude aj po tejto línii e, žiadať ten nezávislý vyšetrovací výbor, aby konal. Viete, že embargo na zbranie smerom na Sádskú Arabiu nie je riešením, ale ale v podstate v roku 2008 bola prijatá spoločná pozícia a v v pracovnej skupine e, e, rady, ktorá sa zaoberá konvenčnými e, zbraniami, sa určite bude zaoberať touto otázkou. No a viacerí z vás poukázali na isté napätie napätie medzi Sádskou Arábiou a Iránom, aký to má dopad na a na mm, reakciu na situáciu v Jemene na úrovni OSN aj vysoká predstaviteľka EÚ podporuje rokovania e, a diskusie na úrovni OSN týkajúce sa situácie v Jemene a je veľmi dôležité dosiahnuť už v najbližších dňoch istý pokrok. Veríme, že rokovania a stretnutia sa budú realizovať, aj keď sme dostali už prvé indicie, že e, budú odsunuté na trošku neskorší termín, ako, ako sa predpokladalo E, e, a OSN má svojho špeciálneho mm, e, emisára, ktorý vlastne navštevuje pravidelne Jemen a sleduje túto situáciu. určite bude vyvinutá snaha zo strany OSN s našou podporou dosiahnuť prímerie a bude, sa, a bude a bude sa postupovať v zmysle uznesenia 2216 Bezpečnostnej rady OSN. No a čo sa týka toho zbombardovania priestorov eh, lekárov bez hraníc, eh, eh, aj to nás naplňa veľkým smutkom. Jednoducho v posledných týždňoch, mesiacoch došlo k viacerým útokom na organizáciu Lekári bez hraníc a to si žiada dôkladné prešetrenie a očakávame, že budú vyhotovené, vyhotovené správy, ktoré budú preberené na tých diskusiách, o ktorých som už hovoril. Padla tu aj otázka, či komunikujeme s Teheránom. Áno, Teherán vyjadril politickú podporu hľadania mierového riešenia a e, e, e, Irán je veľmi dôležitým hráčom v tomto regióne. Nechcem zachádzať do detajlov, hovorili sme o tom včera. Európska únia je v, je v pozícii a má tie schopnosti byť tým mediátorom medzi zainteresovanými stranami ako viacerí z vás poznamenali, pokiaľ sa nebudeme E, zaujímať o hľadanie riešenia, tak je to e, ISIS a Daesh, ktoré budú e, žať ovocie z tohto konfliktu, tak povediac. Skutočne je to veľmi naliehavá otázka a čísla hovoria same za seba, hovoria o hĺbke tejto krízy a preto si to zasluhuje takú mieru politickej pozornosti, aké tomu venujeme dnes popoludní a mm, vieme, že e, taká, takáto kríza môže mať dopad aj na našu stabilitu e, a táto kríza si vyžiada nielen politické, e, politický zmier, ale bude si, tu, e, bude si to žiadať aj e, určité ekonomické riešenia, sociálne nástroje. Takže naša ďalšia podpora bude nevyhnutná. Európska únia má za to, že bude ďalej participovať na hľadaní riešenia v tomto regióne spolu so svojimi partnermi a bude podporovať vládu Jemen Jemenu pri rekonštrukcii a bude sa snažiť eh, tak, eh, presadzovať také riešenia, ktoré budú v prospech všetkých občanov Jemenu. Ďakujem veľmi pekne pánovi eh, podpredsedovi vlády a tým